Azerbajdžanu aj prostredníctvom práce eh, v rámci výboru pre spoluprácu EU Azerbajdžan. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, takisto pán komisár. Takže rozpráva o Azerbajdžane je týmto uzavretá a hlasovanie sa uskutoční hneď po ukončení ďalšieho nášho bodu, ktorým je eh, Bielorusko. Prvý na rade pán Maštálka. Nech sa páči. Vážení kolegovia, nesmieme zabudnúť na to, že ako sa snažíme objektívne hodnotiť situáciu v našich krajinách, aj naši partnery, respektíve susedia, si zaslúžia úplne identický prístup. Ako lekár chcem pripomenúť, že násilie zostáva násilím a nech sa deje kdekoľvek, je v rozpore s našimi spoločnými hodnotami. Mali by sme sa snažiť, aby tí, ktorí sa v súčasnej dobe nachádzajú vo vezení, aby mali adekvátne podmienky, pokiaľ ide o ich zdravie a dôstojné zaobchádzanie a ak, nech už sú väznení kdekoľvek na svete. novostarovené zhromaždenie Euronest by malo slúžiť aj ako nástroj výmeny a spolupráce. V prípade Bieloruska vďaka prijatým opatreniam nie je možné naplňať tento zámer v plnom rozsahu. Celkový výsledok rozhodnutia znamená porušenie Praskej deklarácie a spomalenie možných pozitívnych zmien vzájomnej spolupráce. Naše úsilie je zamerané na vytvorenie jednotnej Európy, ktorá, ktorú si zaslúžia predovšetkým mladí ľudia aj v Bielorusku. Preto by sme mali prehodnotiť svoj postoj, či reštrikcie sú správnym nástrojom k tomu, aby náš občianská spoločnosť v Bielorusku vnímala ako skutočných priateľov v súvislosti s 25. výročím katastrofy v Černobyle vás chcem požiadať, aby sme sa pokúsili pozrieť na Bielorusko ako na štát, ktorý toho vytrpel tak veľa inou optikou. Táto katastrofa postihla predovšetkým bieloruský národ a znemožnenie účasti na oficiálnom pietnom akte Bielorusom považujem za úrážku tohto národa. Ešte jedna poznámka e, smerom na kolegu Tanoka Viem, že je ťažké hovoriť eh, rýchle v angličtine. Mám rád angličtinu ako jazyk Shakespearea. Skúste na budúce hovoriť rýchle v jazyku Johana von Goetheho. Goetheho. Možno vám budeme rozumieť lepšie, hovorím to ako Čech. Ďakujem pekne, pán poslanec Paleckis. Justas Paleckis. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o posledných 5 mesiacov, po tom, čo sa dialo po 19. E, decembri, politická situácia v Bielorusku sa dramaticky zhoršila. Zastrašovanie, e, strach, tlak, všetky tie persekúcie namierené proti predstaviteľom masových médií. Bielorusko porušuje všetky medzinárodné dokumenty, všetky dohovory a teraz dialog sa stáva veľmi ťažkým a náročným od Minsku, respektíve z Minsku, e, sa, e, sú nasmerované niektoré obvinenia smerom na adresu EÚ. Snažíme sa pomôcť opozícii a občianskej spoločnosti. Aj opozícia sa snaží spraviť všetko, aby pomohla občianskej spoločnosti. Možno je to len istá ilúzia, ale myslím si, že Moskva a Kiev by takisto mohli pomôcť v rámci dialógu za oslobodenie týchto politických väzňov, pán Breda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V rámci môjho predchádzajúceho vystúpenia som odkázal, tak ako viacerí kolegovia predo mnou, na stretnutie minulý týždeň na parlamentné zhromaždenie Euronest, ktoré prebehlo, ako je už známe, bez prítomnosti bieloruských poslancov a to preto, že poslanci z Minska nie sú skutočne volenými predstaviteľmi a okrem toho e, situácia hľadom ľudských práv v tejto krajine zostáva viac ako kritická, ako vážna. Všetci sú vystavovaní tlaku. V decembri sme boli to svetkami. Šesť e, zo siedmých e, protikandidátov prezidentovi Lukašenkovi sú, sú perzekuovaní, sú je na nich vyvíjaný značný nátlak Mnoho ďalších ľudí, ďalších predstaviteľov opozície je väznených len z dôvodu účasti na takýchto protestoch. Myslím si, že tu sú dva dôležité aspekty. Po prvé, nezávislé vyšetrenie týchto represí, to je nevyhnutné. Po druhé, je nevyhnutné rozšíriť hospodárske sankcie proti Bielorusku a treba by rozšíriť aj na štátne spoločnosti, ktoré zohrávajú veľkú rolu v rámci tohto režimu. Ďakujem pekne. Kristina Uland. Ďakujem, pán predsedajúci. Hovoríme o, diskusii, eh, hovoríme o situácii v Bielorusku, tu je štvrtýkrát počas tohto roku a napriek tomu politickí eh, väzni, ktorí boli už v decembri uväznení, ešte stále neboli prepustení. Sme vďační rade za to, že opätovne zaviedla vízové sankcie a zamrazila aktívy vysoko postaveným predstaviteľom bieloruského režimu, ktoré jasne demonstrovali naše hlboké obavy pre Bielorusov a že to nie je len e, prázdna retorika. Možno sme neboli dostatočne zreteľní. Preto chceme vyzvať Európsku úniu, aby rozšírila reštriktívne opatrenia proti e, režimu Lukašenka. E, dobre nastavené a zacielené ekonomické sankcie proti štátom vlastneným podnikom budú mať efekt, že, ktoré nebudú môcť bieloruské úrady ignorovať zločinecký režim Lukašenka sa výrazným spôsobom spolieha e, na príjem z vývozu z chemického priemyslu a z ťažkého priemyslu textilného, ktorý je vlastnený štátom. Tým, že moc strihneme tieto trhy, tak jasne naznačíme náš rozhodnutie e, prevrátiť jeho režim. Toto je našej e, moci, tak týmto spôsobom to urobiť. Je nevyhnutné pristúpiť k zmene režimu. Vyžadujú si to ľudia v Bielorusku. Nemali by sme im uprieť ich eh, dlho očakávanú slobodu. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Ojland, eh, pán Kaminsky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, hovoríme o politike, hovoríme o ľudských právach v kontexte situácie v Bielorusku chcel by som pripustiť, e, e, pristúpiť k tejto téme troška nekonvenčne a spomenúť dve mená, dve mená, ktoré sa viažú k tejto téme. Jedným z nich je môj priateľ Anatolí Libiečko, ktorý len nedávno bol prepustený z väzenia po viac ako 100 dňoch, ktoré strávil e, vo väzení, vo väzbe. Podľa mňa to nebolo oprávnené, nemalo to právny základ jeho väznenie a chcel by som, aby sme mu e, vyslali jasný, jasné posolstvo solidarity e, v mene europoslancov, pretože je to skutočne osoba, ktorá si to zasluhuje. Ďalšia osoba, ďalšie konkrétne meno, ktorému by som chcel vyjadriť podporu e, spolu s ďalšími 10 tisíckami Poliakov, Andrej, Andrej Podžobut. To je novinár z gazety Vyborčej, jedného z hodinníkov polských, ktorý je tiež väznený a ktorý je prenasledovaní len z toho dôvodu, že režim Lukašenka sa bojí e, dovoliť e, slobodu prejavu. A to je sloboda, ktorá je pilierom všetkých demokracií. Som presvedčený, že my ako Európania, ktorí sme tu dnes v tejto snemovne, by sme mali jasne povedať áno slobodnému Bielorusku, áno demokracii v Bielorusku a áno Bielorusom v Európe. Ďakujem pekne. Pán Romeva Irueda. Pán predsedajúci, opäť chcem osúdiť eh, ten pretrvajúcu klímu eh, strachu a zastrašovania, pokiaľ ide o opozíciu a predstaviteľ teda protestujúcich ľudí v Bielorusku a celú tú atmosféru, ktorá je prítomná od eh, volieb v decembri 2010. A po druhé, silne odsudzujem všetky obvinenia, odsudenia, ktoré prebehli po tých masových protestoch. A takisto chcem počiarknúť, že tieto súdne procesy prebiehali za zatvorenými dverami že tým zadržaným nebolo umožnené e, zavolať svetkov a neboli naplnené ani tie všetky náležitosti e, spravodlivého súdneho procesu. E, takisto právnici dostali viacero varovaní z úrovne ministerstva, ministerstva spravodlivosti a mnohým odňali právnickú prax. Toto ohrozuje veci, ako je napríklad nestrannosť. A nakoniec odsudzujem nedostatok rešpektu, pokiaľ ide o právo na zhromažďovanie, právo na slobodu prejavu, a chcem, aby boli okamžite prepustení všetci protestujúci, ktorí sú ešte stále držaní vo väzbe a aby boli e, zrušené všetky obvinenia, ktoré sú namierené na ich adresu. Ďakujem pán Romevaj Rueda. A teraz e, politické skupiny, pán Protaševič e, v mene Rudovcov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, situácia v Bielorusku sa zhoršuje deň čo deň aj e, politické, politické oblasti a hospodárskej oblasti. Čo sa týka politiky, e, najmä v oblasti občianských slobôd, e, sme zaznamenali um, skutočne nehorázne e, súdne e, konania voči e, neúspešným kandidátom zo prezidentských volieb. Už sú zazneli niektoré konkrétne tak taktiež sme zaznamenali zhoršenie hospodárskej situácie, devalvácia voči rublu a taktiež ťažkosti v bieloruskom hospodárstve. Teda um, Lukašenko uh, stráca kontrolu nielen nad celou krajinou, ale aj nad svojím spôsobom konania a to dokazuje aj jeho vyhlásenie proti predsedovi Barosovi a proti Ukrajine. Kolegovia, mali by sme prestať hovoriť, mali by sme prejsť k činom. Článok 8 uznesenia to veľmi jasne hovorí. Musíme implementovať hospodárske sankcie eh, voči Bielorusku, pretože to je jediný jazyk, ktorému Lukašenko rozumie. Ak by sme dokázali uvaliť takéto sankcie, mohli by sme očakávať, že tieto represálie a súdne prípady, ktoré neprebiehajú v súlade s pravidlami, by sa zastavili a zabránili Lukašekovi prejsť do ďalšej fázy. Ďakujeme pekne, pán Repo v mene socialistov a demokratov, vážny pán predsedajúci, Bielorusko e, sa nie náhodou nazýva poslednou diktatúrou v Európe. E, sú tam e, neúspešní kandidáti z volieb, ktorí sa dostali do, volie, do väzenia. Prezidentské voľby neboli demokratické a ani nie je v Bielorusku sloboda zhromažďovania sa a iné základné slobody. E, zástupcovia opozície a nezávislých e, e, skupín bez stopy miznú opozícia a zástupcovia občianskej spoločnosti musia mať možnosť prejavovať svoj názor v spoločenskom dialógu. Ľudské práva sú všeobecné, nedeliteľné a ne Bielorusko musí zabezpečiť svojim občanom dodržovanie týchto práv. Je potrebné, aby sme um, vyzvali uh, Bielorusko, aby naďalej podporovalo dodržovanie ľudských práv a aj v rámci východného partnerstva Európska únia musí uh, zvážiť uh, uvalenie sankcií, pretože medzinárodné spoločenstvo by nemalo priamo trestať občanov Bieloruska. Malo by nájsť iné spôsoby zákroku. Teraz dostáva slovo pán Donskis v mene liberálov a demokratov. Ďakujem, pán predsedajúci. E, Nie náznaku, že bieloruský režim by sa e, sám o sebe zmenil v najbližších mesiacoch alebo rokoch a myslím, že iba pod skutočne silným tlakom Európskej únie môžeme očakávať e, nejaké zmeny. V Bielorusku sa porušujú všetky základné práva a slobody a sme svedkami toho, že bieloruské orgány za posledné mesiace opakujú svoje opovrhnutie voči základným právam a právu zhromažďovania sa právu slobodného prejavu. Musíme žiaľ počítať s nemennosťou Lukašenka a jeho režimu. A predsa myslím si, že nemusíme to vnímať iba pesimisticky. Musíme vyslať signál bieloruskému národu, že sú vítaní v Európe a zároveň vyvíjať tlak na bieloruský režim musíme hovoriť, neustále poukazovať na porušovanie ľudských práv. To by bola vhodná reakcia a preto nás nesmie míliť to, že e, niekedy príjmame opatrenia iba, iba, aby sme nahnevali Rusko dočasne, alebo iným spôsobom e, to, čo sa deje v Bielorusku, sa musí vyhodnotiť e, na základe princípov. Je potrebné vyvíjať silnejší tlak na vládu v Bielorusku. Ďakujeme pekne, pán Donskis. Teraz pán Poremba v mene skupiny ECR. Ďakujem, pán predseda. Priemerne každé dva mesiace od, tohto, od začiatku tohto roka tu hovoríme o Bieloruskom. Hovoríme o nových prípadoch porušenia ľudských práv, spomíname nové mená, eh, vodcov opozície, ktorí končia vo väzení ich činnosť nie je, mož, nie je možná. Rovnako e, to možno povedať o ďalších zložkách opozície e, občianskej spoločnosti. Ale e, rovnako dôležité pre nás je, ak nie ešte dôležitejšie, zapájať sa do vytvárania občianskej spoločnosti a do podpory mimovládiek a slobodných médií. Takisto pokiaľ ide o ekonomické sankcie, zdá sa, že je na čase implementovať ich. Dnes budeme hlasovať o uznesení, ktoré má za cieľ zvýšiť podporu Bielorusom. Myslím si, že toto by malo byť nasledované špecifickými opatreniami, a to sa týka aj financií, ekonomiky, sankcie, ktoré by znovu nastolili slobodu a demokraciu v krajine. Ďalšou rečničkou je pani Morvaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, Situácia ľudskoprávna e, je predmetom našej dnešnej diskusie. Mám otázku, čo by ste povedali na to, keby jeden z členov e, Luk- Lukašenkovej vlády v rámci jedného či dvoch rokov tu v Európskom parlamente sa stal predsedom uh, výboru LIBE. Čo by ste na to povedali? Kedy e, bude na... dospejú diskusie do takého bodu, teda diskusie treba e, vo štvrtok po, o, e, popoludní, keď keď tu máme te, ako témy Izrael či Spojené štáty, kedy to bude v takomto štádiu aj s Bieloruskom? maďarský Lukašenko, e, člen vlády Ďurčániho v Maďarsku, Kinga Göns, poslankyňa Kinga Göns, je zástupkyňou predsedu Libe a dáva nám návrhy, poučuje niektoré krajiny, čím bol maďarský Lukašenko Ferenc Ďurčan známy správal sa rovnako ako vláda Lukašenka a dokázala, dokázalo sa mu rovnako veľa problémov. Chcem vás poprosiť, aby ste aby ste sa správali voči bieloruskej vláde rovnako, ako ste sa vtedy správali voči maďarskej vláde. Všetky demonstrácie E, boli potlačené násilím vtedy v Maďarsku a ja som dokonca dostala aj odškodné, pretože som z bezprostrednej blízkosti dostala zásah slzným plynom a ešte vždy sú v Maďarsku ľudia vo vezeniach. Sú tam osoby, ktoré boli vedúcimi predstaviteľmi demonstrácií voči vtedajšej maďarskej vláde v Spojených štátoch stále ešte existuje e, trest smrti a v Guantanamo Bay sa ešte stále odohráva e, používajú mnohé odsudenia hodné metódy, ktoré používa aj Lukašinkov režim. sankcie voči tejto vláde a tak ďalej a tak ďalej. No, Ďalším rečníkom je pán Posselt. Mit... Nie vždy uh, mám e, rovnaký názor s, pa, s pánom kolegom Maštalkom, dnes však áno. Poprvé, všetky strany musia bojovať za to, že e, v konečne, aby v konečne Bielorusku e, nastala demokracia. A po druhé, aj ja apelujem na viacjazyčnosť. Ja Eh, eh, pochádzam z takej menšej eh, Európy, vtedajšej rakúsko-horskej, rakúsko-horskej monarchie, kde vtedy tá najväčšia, síce nie taká veľká menšina, ale tá nemecká mala podobné požiadavky. Sme tu za viacjazyčnosť práve za práva malých jazykov. A čo sa týka Bieloruska, musím povedať, že pred 20 rokmi Chorvátsko a Slovinsko sa oslobodili. Bol som tam vtedy v auguste, potom pobaltské krajiny a Ukrajina. Nikto by si nebol myslel, že 20 rokov na to ešte vždy v Európe bude diktatúra. Nie je tu však len jediná, je tu Bielorusko, je tu diktatorský vývoj v Rusku, spätný vývoj na Ukrajine, problémy sú v Moltavsku a Zadnestersku a treba vnímať to, že celé naše východné susedstvo v rôznych mierach e, má ohrozenú slobodu a preto tu musíme jasne hovoriť, strategicky myslieť a slobodu a právny štát musíme povýšiť na hlavnú, hlavný motív našej činnosti voči východnému susedstvu, nielen voči Bielorusku. Ďakujeme, pán posel. Teraz e, pán Migalský. Ďakujem, dámy a páni. Začnem s osobnou poznámkou. Partnerstvo pre ľudské práva organizácia ma oslovila a po, po, požiadali ma e, o možnosť rozšírenia ochrany na jedného člena opozície, ktorý je vo vezení v Bielorusku. Ide o pána Bandarenka. Rád by som navrhol všetkým z vás, ktorí máte záujem, o tieto otázky, aby ste sa nad tým zamysleli. Pre nás by bolo dobré osobne poskytnúť ochranu tým ľuďom, ktorí sú vo vezení. To môžeme urobiť naozaj osobne pre všetkých tých ľudí, ktorí sú vo vezení v Bielorusku. My všetci žiadame špecifické a definitívne opatrenia. Musia to byť sankcie, mali by to byť sankcie, pretože to je jediný jazyk, ktorý Lukašenko pochopí. Pochopí jazyk sily a, a biznisu. Ak chceme chrániť e, ľudské práva, musíme hovoriť takým jazykom, aký v Minsku pochopia. Toto sa tu ozvelo už pri mnohých príležitostiach ale našim slovám nenasledujú žiadne činy. Chcem apelovať na všetky inštitúcie, nielen parlament, na všetkých z nás, aby sme hovorili o tomto v našich krajinách, hovoriť o tom našim vládam, pretože naše vlády tiež by mohli presvedčiť pána Lukašenka, aby e, zaviedol slobodu a demokraciu. Ďakujeme teraz proces KHDI. Máme viacerých rečníkov. Dávam slovo najskôr pani Korhole. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, prezident Bieloruska Lukašenko eh, po posledných voľbách eh, veľmi ostro zakročilo proti opozícii, ktorá prejavuje opačný názor ako jeho režim manifestáciách proti výsledkom volieb eh, boli eh, desiatky ľudí, voči ktorým sa veľmi brutálne zakročilo a niektorým dokonca um, bol udelený 5 raz vo vezení. Uh, je potrebné, aby sme zakročili proti takýmto krokom. Uh, počas 16 rokov jeho režim, Lukašenko režim dokazuje, že uh, demokratické princípy vníma skutočne veľmi cynicky. Uh, obmedzenia, ktoré Európska únia uvalila voči Bielorusku, sú úplne oprávnené. Je potrebné ich ešte e, vyostriť e, požiadavky, ktoré e, sformuloval okrem iného Európsky parlament, aby sa odňalo právo Bielorusku zorganizovať majstrovstvo sveta v roku 2014 je podľa mňa oprávnené. Je potrebné, aby Európska únia uvalila koordinované hospodárske sankcie voči Bielorusku, pretože iba tak niečo dosiahneme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Dancila. Pán predsedajúci, ďakujem. Medzinárodné spoločenstvo, ktoré obsahuje, teda vrátanie Európskej únie, vyzýva bieloruské orgány, aby sa držali svojich záväzkov a aby prestali útočiť a potlačať opozíciu, útočiť na zastupcov opozície, ktorí boli uväznení, aby prestali sa zahovať e, voči e, slobode tlače, občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv. E, súdne procesy musia byť spravodlivé a transparentné. Bielorusko si musí uvedomiť, že bez demokracie a ľudských práv a princípov právneho štátu v súlade so, so spoločným vyhlásením na samite pre východné partnerstvo E, bieloruské orgány si musia uvedomiť, že bez dodržiavania ľudských práv a princíp právneho štátu v súlade so všeobecným vyhlásením na samite e, východného partnerstva zo 7. mája 2009 e, tam bolo Bielorusko signatárskou krajinou. Európska únia už nebude vyvíjať opatrenia na podporu Bieloruska v budúcnosti. Ďalšou rečničkou je Vani Lunáček. Ďakujem, pán predsedajúci. Požiadala som o slovo preto, že som sa chcela odvolať na slova pani Morvaj. Kinga Guns, nie je z mojej politickej skupiny, ani strany, ale skutočne ma rozhorčil spôsob, ako, akým ste zneužili rozprávu o poslednej diktátorskej krajine Bielorusku, o Bielorusku a pánovi Lukašenkovi, aby ste diskreditovali skutočne eh, čestnú poslankyňu Európskeho parlamentu a aby ste ju nazvali eh, maďarským Lukašenkom. Myslím si, že to nie je v súlade s hodnotami a eh, princípmi našho spoločného Európskeho parlamentu, do ktorého sme boli všetci zvolení. Ďakujem. Modrá karta. Pani Morvaj, nech sa páči. Ďakujeme. Nevieme, či ste počuli, čo som hovorila. Hovorila som o tom, že je členkou maďarskej eh, Lukašenkovej vlády, eh, síce eh, vlády pána Ďurčániho. Prosím, povedzte, čo viete o závažných porušeniach ľudských práv, ku ktorým dochádzalo v Maďarsku v roku 2006. E, prosím, uvedte, čo o tom viete. Neboli e, nejako menej závažné ani menej početné ako tie, ku ktorým dochádza v Bielorusku za Lukašenka. Ja ako právnička v oblasti ľudských práv e, rázne odsudzujem obe krajiny, oba režimy. Vy a vaši spolusodruhovia strieľali e, do očí ľuďom, postupovali podobne, ako postupujú členové režimu Lukašenka. Tieto oba režimy sú e, nepriateľné a e, vy ako Európsky parlament by ste mali bojovať proti obom takýmto režimom. Pani Lunáček, potom pán Šulc, myslím, že tu miešate Rusko s jablkami v Maďarsku nie je strana Lukašenka. Ja nie som z Maďarska, nie som ani socialistov a demokratov. Uh, Eh, len nie som ochotná prijať, eh, aby poslanec Európskeho parlamentu útočil na iného poslanca, ktorý um, údajne bol členom diktátorstva v inej krajine Európskej únie. To je nepriateľné, bodka. Pán Šulc. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, pani Kinga Gönc je poslankyňou z mojej politickej skupiny. Môžeme byť proti Ferencovi Ďurčanimu alebo aj za ňoho. Môžeme označiť Kingu Gons e, za nehodnú političku alebo ju môžeme podporiť. Isté, že e, to si musí každý rozhodnúť sám za seba. či je za alebo proti politickému presvedčeniu niektorej osoby. E, to, o čom tu dnes hovoríme, sa týka poslednej diktatúry v Európe a hovoríme tu o e, jednom z najbrutálnejších diktátorov e, na európskom kontinente, ktorí kedy existovali. Považujeme za e, úplne nepriateľné, aby poslanec, ktorý bol spravodlivo zvolený v riadnych voľbách, aby sa porovnával s diktátorom. Myslím, že to parlament musí rázne zamietnúť, odmietnúť najmä od zastupkyne politickej strany, E, ktorá nie je príliš priateľsky naklonená rómskej menšine v Maďarsku, e, je k nej naklonená nenávistne. Ak e, má takáto osoba, ak niekto vôbec nemá právo kritizovať pani Kingu Gons, tak si to rozhodne vy, pani Morvaj. Okay, we will, we will have our next speaker and it will be Mr. Ďalším rečníkom je pán Tanok. Pani Morvaj, už ste mali priestor. Toto je rozpráva o Bielorusku. Pán Tanok, nech sa páči. E, ja budem hovoriť o Bielorusku, nie o e, politike Maďarska. Uplynulo 20 rokov od pádu Sovietskeho zväzu a e, Bielorusko prezidenta Lukašenka. E, v ňom sa nič nezmenilo. E, útoky na opozíciu sú rovnaké ako v časoch Sovietskeho zväzu. Tajná polícia Lukašenstva, e, Lukašenka, ktorá ešte stále nesie provokatívny názor KGB, je rovnako brutálna ako v minulosti. V decembri minulého roka sme skonštatovali, že Lukašenko neváha použiť násilie v zásahu oponentom voči svojmu režimu. E, Lukašenko e, dokonca ešte vyostril svoju kampaň pred voľbami a e, prenasledoval a ostro zakročil zakro- zakročil viackrát proti svojim protivníkom. Musí okamžite prepustiť všetkých politických väzňov a musí včleniť Bielorusko do, rodin, do rodiny demokratické krajiny na um, parlamentom zhromaždení Euronestu minulý týždeň zastupcovia Bieloruska chýbali. E, to je posledný kúsok skladačky, ktorý ešte chýba v tejto európskej rodine a ja vyzývam všetkých, aby sa snažili to napraviť. Ďakujeme pekne, pán Tanok. A posledným rečníkom je pán Rubich. Ďakujem, pán predseda. Podporujem Európsky parlament a poslancov, ktorí sa tak intenzívne zasadzujú za to, aby ľudské práva nielen tu v EÚ, ale aj v celom svete boli základnými právmi. To je podstata nášho života. Po- nepodporujem to, aby bez konkrétnych príkladov sa obviňoval celý národ, alebo vodca národa za zločiny, ktoré sa neudiali. Hovorí sa tu o tom, že pred, sa zatýkajú predstavitelia opozície. A to, že je diktatúra, ale na čo potrebujeme súdy v demokratickom e, živote? Nechajme predsa radšej robiť ich svoju prácu súdy. aby sa tu e, stanovilo, čo je pravdou. Ale to, že si v opozícii, predsa neznamená, že môžeš, robiť, že môžeš robiť všetko. Musíš byť aj tolerantný. Ďakujeme pán Rubix. Pán Migalsky, už ste mali... Uh, už ste hovorili, teraz je čas na uzavretie diskusie a preto dávam slovo pánu Andorovi. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia, predstavitelia eh, Európskej komisie sú naozaj naplnení obavami, pokiaľ ide o situáciu v Bielorusku, hlavne pokiaľ ide o volebné štandardy v eh, prezidentských voľbách. Teraz sa zintenzívňuje eh, prenasledovanie množstvo súdnych procesov a väčšina zo zadržaných aktivistov Súčasne prebiehajú e, e, procesy voči dvom, e, dvom veľkým národným denníkom. Občianská spoločnosť a média takisto sú terčom útokov. Vysoká predstaviteľka baronka Aštonová viackrát špecificky hovorila o situácii v Bielorusku. Odsúdili sme zhoršujúcu situáciu, a opakovane sme vyzvali Bielorusko, aby skončili útok na ob- eh, politickú opozíciu a občanskú spoločnosť, aby sa prepustili všetci ve- väzňovia a aby sa zastavili všetky politicky motivované súdne procesy. Takisto všetky prípady e, týrania, zlého zaobchádzania a ne- e, nezrovnalosti musia byť e, riešené Rada prijala reštriktívne opatrenia obsahujúce zákaz vycestovania a zmrazenie prostried, finančných prostriedkov. Na tomto zozname je 175 jednotlivcov, takisto 14, 40 mien e, má, e, e, čo možno porovnať s číslami len, len 40, ktorí mali takéto zákazy po predošlých prezidentských voľbách. Okrem toho zvažujeme opatrenia pre ďalšie, ďalšie e, oblasti, ako je ekonomická stránka. V našich odposolstvách. jasne ukazujeme, že chceme pokračovať v činnosti pre občianskú spoločnosť a občanov Bieloruska. Takisto uľahčenie vízového režimu, vyjednávanie direktív, readmisné dohody, ktoré boli prijaté radou 28. februára a dodatočne podporujeme členské krajiny, aby optimálne využívali flexibility, ktoré poskytuje vízov, vízový režim s možnosťou zrušiť e, pridelovanie víz pre určité e, kategórie občanov. Komisia ďalej e, znásobuje pomoc občianskej spoločnosti. Zostávame kriticky k činnosti Bieloruska. To potvrdzuje e, zasadnutie e, Rady pre zahraničné veci 31. januára a jeho závery. E, ďalší vývoj bude závisieť od dôkazov zo strany Bielorusov, do akej miery sú ochotní pracovať na zlepšení právneho štátu a demokracie. Záverom chcem povedať, vážení poslanci a poslankyne, že situácia v Bielorusku zostáva na prvom mieste eh, našej pozornosti a verím, že aj tento parlament je odhodlaný vážne diskutovať o tejto problematike. Ďalej monitorujeme vývoj a sme pripravení primeraným spôsobom reagovať. You, the... Vám ďakujem, pán komisár, za i komisii za vaše komentáre. Kolegovia, teda rozpráva k Bielorusku je uzavretá a môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme najskôr hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k Sri Lanke v nadväznosti na správu OSN. Ak sa nemýlim, pani De Kaiser má ústny